A kolegyne a kolegovia, prosím vás, posadajte si, začneme naše hlasovanie. Pristúpime k hlasovaniu najskôr. E, chcem pripomenúť pravidla. Pán Armand Baše sa žiad, požiadal o slovo. Nech sa páči. Vypočujeme si pána Armanda Baše.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 It's a, it's a, honorable chair. Vážený pán predseda, včera na Sky News sme videli, celý svet videl utrpenie